E, túto správu bolo múdrym riešením. Zajtra príjmeme vyváženú, komplexnú správu, ktorá bude na prospech tejto krajine. Ďakujem pekne, kolegyňa. Pán kolega Štujanov.